Otvárame dnešnú schôdzu. Počas hlasovania na včerajšej schôdzi e, došlo k vysloveniu e, článku 56 a 57 e, z výboru AFKO. bol schválený tento krok a to tento návrh prebehol v pondelok 14. februára 2011, keďže neboli žiadne námietky na základe článku 211 rokovacieho poriadku sa bude tento výklad považovať za platný výklad týchto dvoch článok, článkov. Pani Martyr, pokiaľ ide o spoločný, spoločnú žiadosť o pobyt a pracovné povolenie, táto správa sa stiahne z programu. Tako, ako ste viete, e, o tejto veci sa veľmi intenzívne diskutovalo a teraz e, máme jasný výklad tomuto stanovisku. A teraz prejdeme k samotnému programu dnešnej schôdze. Vyhlásenie Rady a komisie k správe o pokroku Chorvátska za rok 2010. Včera som sa stretol s predsedkyňou vlády Chorvátska bol tam pritomný aj pán Hannes Svoboda a taktiež predseda delegácie Gunnar Hockmark. Rokovali sme o pokroku Chorvátska na ceste do EÚ a som veľmi rád, že dnes spoločne so všetkými kolegami môžeme rokovať o tom, ako vyzerá tento pokrok Chorvátska, ale ako aj vyzerá budúcnosť tejto krajiny. v tomto kontexte. Teším sa, že tu máme pána komisára Füleho a teraz e, by som e, dal hneď slovo pánovi Janošovi Martonimu, ktorý je ministrom maďarského predsedníctva pre zahraničné veci. Maďarské predsedníctvo rady pripisuje tejto veci veľký význam. Nech sa páči, pán Martoni, máte slovo.